Good afternoon to everybody. Back again all after the... Uh, Príjemné popoludne pre všetkým. Želám vám uh, príjemný návrat do parlamentu po zelenom týždni. Dúfam, že nikto nemal problémy s vírusom. Začneme hneď s agendou. Najskôr príjmeme program rokovania, ak nemá nikto výhrady. Považujeme ju za schválenú oznámenia predsedu. Máme niekoľko oznámení koordinátora. 18. februára nájdete vo svojich spisoch. Na toto zasadnutie, ak máte výhrady, považujeme ich za schválené. Nikto nemá výhrady. Druhý bod, preventívne opatrenia v súvislosti so šírením sa vírusu COVID-19. Ako viete, parlament prijal preventívne opatrenia pre zabránenie šíreniu tohto vírusu. Tieto opatrenia sa týkajú poslancov, zamestnancov, aj návštevníkov a hostí, ktorí vstupujú do priestorov Európskeho parlamentu. Prosím, oboznámte sa s opatreniami, ktoré boli prijaté a rešpektujte pokyny. Tretia pripomienka predsedu v súvislosti s koronavírusom. 24. februára komisia ohlásila balík podpory pre členské štáty a takisto medzinárodné úsilie o spomalenie rozširovania sa vírusu COVID-19. Tento balík obsahuje 232 miliónov eur, z toho 30 miliónov je z mobilizácie rezervy na núdzové situácie. Žiadosť o presun prostriedkov v tomto zmysle príde pravdepodobne tento týždeň. V balíku máme 114 miliónov eur pre no, Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktorá pracuje na e, globálnom pláne pripravenosti a reakcie. Potom tu máme 15 miliónov eur, ktoré majú byť alokované pre Afriku, aby sa podporili opatrenia ako rýchla diagnóza a epidemiologické monitorovanie. E, ďalšia zložka finančného balíka 100 miliónov eur pre naliehavý a rýchly výskum v oblasti diagnostiky, terapie, terapie a prevencie. A z toho 90 eh, miliónov z týchto 100 príde z partnerstva s farmaceutickým priemyslom. A potom 3 milióny eur bude venovaných na repatriačné lety pre občanov EÚ z Wuhanu cez civilný eh, mechanizmus civilnej ochrany EÚ. No a potom tu máme štvrté oznámenia predsedu a to posledné, ale niekto sa hlási. E, pokiaľ ide o, o list, list e, bude, respektíve už bol rozoslaný všetkým členom. No a e, prepačte ešte pán Andresen. Ja sa chcem spýtať na ten uh, list, uh, chcem sa spýtať na niektoré prvky v tom liste. Najskôr sa chcem spýtať na tú časť, ktorá súvisí s VHO a potom chcem sa spýtať takisto na verejnosť súkromné partnerstvo s farmaceutickým priemyslom. Bolo by možné dostať viac informácií od komisie o týchto transferoch? A ako môžeme získať takéto informácie od komisie? Možno nie hneď, ale uh, mohli by to byť aj písomné informácie, ale rád by som niečo obdržal. Je tu zástupca komisie, vidím, že prikyvuje. Nech sa páči, vyjadrite sa. Áno, môžeme vám poskytnúť, keď nám poskytnete vaše otázky, tak cez sekretariat my vám dáme písomné odpovede. Pán Andresen vám pripraví písomné otázky, budú postupené cez sekretariat, aby ich dostali všetci. Má ešte niekto pripomienku? Bod 4. Európska rada z 20. februára. Rozpočtový newsletter hovorí o tlačovom vyhlásení rokovacieho týmu parlamentu o zdrojoch viacročného finančného rámca. Vyjadruje sa tam naše klamanie z toho, že výsledok posledného samitu o rozpočte eh, bol eh, nerozhodný. Boli sme svedkami dogmatického správania lídrov. Mnohí premiéry sa správali ako úzko zameraní účtovníci, nezvažovali širšie politické výzvy a ich stanoviska boli čiste národné, opierajúce sa o vnútroštátne priority. V podstate ten, te, tá dohoda, ktorá bola na stole, je dobré, že nebola schválená, pretože tie sumy tam boli nedostatočné. Bola tu snaha o kompromis na jednej strane, e, tam boli škrty, na druhej strane nejaké ad hoc dary, ale e, táto nesystematická snaha nebola obmenená úspechom. Toto nenapomôže transformácii európskeho rozpočtu. My potrebujeme lepší európsky rozpočet, aby sme boli schopní sa popasovať so všetkými veľkými výzvami, ktoré nás čakajú ako Európsky ekologický dohovor. Toto si naozaj nezasluhuje podporu parlamentu. Komisára Hána sme pozvali na ďalšiu schôdzu 19. marca, aby sme si s ním pohovorili o dôvodoch, prečo je situácia blokovaná. Po tom, čo e, tento summit zlyhal, je Eh, už isté, že budú odložené niektoré programy, ich spustenie, i keby sme sa dopracovali k dohode v máji alebo v júni. Ale to je možno príliš optimistický scenár. Nemôžeme riskovať, že programy budú zastavené 31. decembra a preto parlament opäť vyzýva komisiu, aby pripravila núdzové opatrenia pre ochranu príjimateľov financií. Komisia doteraz odmietala, opakovane odmietla prijať takéto opatrenia. Je potrebné ale e, vyviať naďalej tlak, aby sa prijala dohoda. Času už ale nie je veľa. Komisia je strážkyňou zmluv a bolo by to naozaj zodpovedné, bol by to zodpovedný krok, keby predložila naliehavý plán. No a minulý týždeň to, čo sme videli, táto situácia len stupňuje e, to napätie. Viete, že sme zažili ťažký týždeň, ekonomicky aj finančne. Počul som, že OECD drasticky škrtá prognózy svetového ekonomického rastu a to je veľmi vážna vec. No a E, keď v takejto situácii odkladáme prijatie VFR, to je naozaj veľmi škodlivé, pretože to mm, poškodzuje dôveru v ekonomiku v takýchto ťažkých ekonomických časoch, ale okam, ok, okrem toho e, to mm, oslabuje našu ekonomiku preto ja si myslím, že musíme naďalej vyviať tlak, aby sa tá dohoda čo najskôr prijala. A ak nie, je potrebné prijať a začať pripravovať okamžite núdzové opatrenia, ak budeme bez rozpočtovej dohody. Myslím si, že to je teraz naozaj priorita, na ktorej treba pracovať. Chce sa niekto vyjadriť? Myslím, že mlčíte a ja si to môžem interpretovať ako súhlas. Môžeme teraz prejsť na hlasovanie. Finančná činnosť Európskej investičnej banky, bod 3. Návrh správy bol predstavený a prediskutovaný v januári, 22. E, januára. Predtým, než začneme hlasovať, vám ešte poviem, že pozmeňovací návrh 157 157 bol stiahnutý. Najskôr si otestujeme zariadenia. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Hovoria mi, že SAD má jedného e, poslanca navyše. Takže mm, prístroj nefunguje alebo nejaký technický problém. It's okay. Dobre, je to v poriadku. Hlasovali ste všetci, dobre. Takže uzatváram Takže teraz budeme hlasovať 27. Kto je za? Who's against? Takže kto je proti? Schválené. Ďalej. Za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 2 pardon, 33. Pozmeňujúci návrh 33, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeň sa vrch 46 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeň sa návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 51 za. Proti? Overíme. 51. Hlasujte elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 16 proti, 2, pardon, 12 za. 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 54, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa.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 Kto sa zdržal? Schválený. 63 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 64 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeň sa na vrch 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to radšej overím. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Takže schválený kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Deviatka za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 11, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 84b. Kto je za? 84b. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to treba overiť. 84b. Môžete hlasovať. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 13, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozme sa návrh 99. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmenujúci návrh 109. Kto je za? Kto je proti? Overíme. Otváram hlasovanie o 109. Hlasovali ste všetci? Dobre, takže zatváram hlasovanie. A je to schválené. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 19 za proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmenujúci návrh 125, to je za. Musíme hlasovať o 125-ke. Takže 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis pardon, pozmeňte návrh 128. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 132. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 135 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 136 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 23, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 24. Za? proti, zdržali sa, schválený. to návrh 140, pardon 150, to je za, to je proti, To sa zdržal, schválený. 151, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 160. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 162. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 163. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 164. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 165. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 166. Kto je dva, za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 167. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 168. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schváleným. 169. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 170. Kto je za? Kto je proti? Overíme. Takže otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 181. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 182. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 173 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 29. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 30. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 194. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 195 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 32 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeň sa návrh 200. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválený. Kompromis 33, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúce návrh 203, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 204, kto je za, kto je, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 206, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmenujúci návrh 210b za proti, zdržali sa, schválený. 212 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmením sa návrh 214, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 52. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 215. to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 216. to je za? Kto je proti? Mali by sme to overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis 37. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 38. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 221. Kto je za? Proti zdržali sa, schválený. Pozmeň sa návrh 222, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme. Môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Prijatý. Pozmeňovací návrh 1. Za, proti. Zdržali prijatý. Kompromis 38, 39, ospravedlňujem sa, kompromis 39 za, proti. Zdržali prijatý. 14 za, proti. Zdržali prijatý. Pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali prijatí, 17 za, proti, zdržali prijatí, 18 za, proti, zdržali prijatí. Kompromis 40 za, proti, zdržali prijatí. Kompromis 41 za, proti, zdržali, prijatý. 23 za, proti, zdržali, prijatý. Teraz prejdeme na Úvodné ustanovenie EB, Ekon 1A, za, proti, zdržali, prijatý. Ekon 1B za. A, pardon, pardon. Ekon 2A za, proti, zdržali, prijatý. Ekon 10a za, proti, zdržali prijatý. Ekon 13 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijatý. Ekon 14 za, proti, zdržali prijatý. Ekon 18 za, proti, zdržali prijatý. Ekon 22 za, proti, zdržali prijatý. Ekon 23 za, proti, zdržali prijatý. Ekon 24 za, proti, zdržali prijatí. Ekon 27 za, proti, zdržali prijatí. No a teraz konečné hlasovanie v pozmenenej forme, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Blahoželám spravodajcovi pán Kormon. Ďakujem. Teraz tu máme ďalšie body 4, 5, 6, to sú e, transfery, oddiel 3 a to je koniec hlasovania. Nedostali žiadne žiadosti. No a teraz bod 7, politika v oblasti nehnuteľnosti. Tu sme tiež neobdržali žiadne informácie. A teraz budeme pokračovať bodom číslo 8 nášho programu Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2021. Oddiel 1. A tu by som dal slovo spravodajcovi pán Olivier Šastel, ktorý nám odprezentuje návrh správy odhad rozpočtov rozpočtu na rozpočtový rok 2021. Eh, Ďakujem, pán predseda. Tento návrh správy predstavený dnes patrí do kontextu dvoch vypočutí. Vypočutia generálneho tajomníka parlamentu a podpredsedu, ktorý je zodpovedný za rozpočet a potom boli aj vypočutia niektorých generálnych riaditeľov. Rok 2021, ako viete, to je prvý rok nového viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027. Rokovania ešte prebiehajú. Ešte stále žijeme v období neistoty, ešte nevieme, aká bude úroveň financovania nového oddielu 7, verejná správa Európskej únie, ale musíme dbať na to, aby naše priority boli teraz zohľadnené, ako napríklad e, ozelenenie, udržateľná mobilita alebo správne fungovanie celého parlamentu a takisto e, náležité fungovanie administratívy a personálu parlamentu. Návrh odhadov rozpočtu na rok 2021 sú 2 miliardy 110 miliónov eur, čiže to je navýšenie o 3,52 v porovnaní s rokom 2020 e, a e, E, časť e, z toho sa viaže na štatutárne a e, zmluvné povinnosti. Ďalšie čísla, prognózy, ktoré boli schválené na plenárke na roky 2018, 19 a 20, predstavovali zvýšenia o 2,3 2,48 a 2,68 vždy v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To znamená, že návrh odhadov rozpočtu, ktoré nám teraz e, generálny tajomník predkladá na rok 2021, je v tom istom kontexte, čiže e, nejde tu iba o indexáciu, je to klasické navýšenie, musíme byť teda e, pozorný, realistický aj dôveryhodný, musíme rešpektovať princíp e, ročného spravovania, e, rozpočtovej disciplíny a dobrého finančného riadenia. Musíme presadzovať priority nášho parlamentu, ktoré boli uvedené e, počas vypočutí. Bude potrebné zanalizovať jednotlivé rozpočtové riadky, aby sme dobre odhadli škrty, ktoré nám umožnia potom teda ušetriť, ale zároveň splniť všetky ciele. No a v správe poukazujem na niektoré priority. E, napríklad hovorím tam o dôsledkoch e, Brexitu na rozpočet, znižuje sa počet poslancov, znižuje sa počet asistentov. To sa konkrétne musí premietnúť aj do nášho rozpočtu. Je pravda, že úspory už boli zapracované do roku 2020, mm, do rozpočtu na rok 2020, ale e, aj v roku 2021 bude pokračovať táto tendencia znižovania je tu prekvapivé napríklad, že sú tu určité výdavky, napríklad e, náklady na prepravu poslancov. To sa neznížilo, e, keď porovnávame roky 2018 a 2021 a to treba overiť a je potrebné obhajiť, prečo vlastne eh, nedošlo k úsporám napriek tomu, že na týchto postoch by sa e, malo odraziť to, že Spojené kráľovstvo odišlo z EÚ. Ďalšia dôležitá téma, ozelenenie parlamentu a udržateľná mobilita. Ja podporujem rozhodnutie predsedníctva, ktoré stanovilo ambiciozne nové ekologické ciele, napríklad zníženie e, spotreby papiera, e, takisto recyklovanie odpadov, e, menšia spotreba vody a nesmieme samozrejme mrhať potravinami. V správe takisto navrhujem určité doplnkové návrhy alebo nápady. Myslím si, že parlament by mohol e, rozšíriť novú politiku parkovania, e, ktorú aplikuje na centrálnu budovu e, Európskeho parlamentu. Malo by sa to podobne uplatniť aj v ostatných budovách Európskeho parlamentu a takisto aj to, čo sme už zaviedli pre elektrické automobily. Potom pri preplácaní leteniek je potrebné aplikovať environmentálne uh, um, princípy. Mali by sme viac využívať videokonferencie, aby nebolo potrebné toľko cestovať. Um, máme poznámku z 18. februára, ktorá analýzuje uh, efektívne používanie kamionov a automobilov na prepravu do Štrasburgu. Potom ďalšia vec, uh, všetko, čo sa týka mládeže. Ak máme nejaké publikum, tak je to určite mládež. Všetci podporujú návrh generálneho tajomníka, ktorý navrhuje e, Európske bienále mládeže, e, kde by sa mohli mládežníci z celej Európy e, stretávať a diskutovať o uplynulom a nadchádzajúcom období v interaktívnych stretnutiach s Európskym parlamentom. Máme určité predstavy, ako by sme mohli preplatiť kompletne týmto mladým ľuďom náklady na cestovanie a na ubytovanie. Táto správa musí hovoriť aj o politike budov samozrejme. Ehm, ešte prebehne diskusia o tom hromadnom presune, ehm, veľmi známom, E, ktorý sa týka e, toho našho projektu budov, ktorý teraz prebieha, ale musíme sa aj zásadne venovať e, celej filozofii nehnuteľnosti, ako chceme financovať investície, ktoré sú spojené s tým, že ešte je tu veľa neistoty pokiaľ ide napríklad o budovu Paul Henry Spak v Bruseli. Procedúry sú ešte otvorené a očakávame rozhodnutia aby sme mohli prijať určité opatrenia, pripraviť e, konkrétne rozpisy a odhady e, na tie jednotlivé operácie. A takisto hovorím v správe o niektorých ďalších prvkoch, a to nie je prvý rok, čo o tom hovoríme. Musíme nájsť technické riešenie, aby európsky poslanci mohli uplatňovať svoje hlasovacie práva, napríklad keď sú chorí, alebo keď sú na materskej alebo otcovskej dovolenke. Nie je to nová téma, ale musíme sa jej opäť začať venovať. A v tejto správe takisto hovorím o boji proti sexuálnemu obťažovaniu, ale aj e, morálnemu obťažovaniu. E, musíme sa tým ešte stále zaoberať. Mali by sme využiť e, prognozy nových o, procedúr, ktoré zavádza Európsky parlament. Musíme otestovať, ako tieto procedúry by mohli fungovať a ako by mohli ešte lepšie vyhovovať e, práci v našom parlamente. No a na záver chcem ešte spomenúť dve témy. Poprvé, komunikácia a informatika. E, pokiaľ ide o komunikácie. Videli sme to, počas vypočutí prichádza veľa nových myšlienok, nápadov, a ako by mohol parlament lepšie komunikovať, efektívnejšie. Ja by som chcel vypichnúť niekoľko z nich. Tie centra e, Zážitková Európa v roku 2020 a 2021 by sme chceli začať otvárať tieto centra. Každé hlavné mesto by malo mať takúto budovu Zážitkovej Európy do roku 2024. Ale potrebujeme dopadovú štúdiu, akú to e, prinesie pridanú hodnotu a potrebujeme takisto na to obdobie od roku 2021 podrobný rozpis výdavkov, aby sme mali predstavu, e, ako to bude prebiehať, koľko to bude stať. Takisto sa hovorilo o mobilných výstavách parlamentária. E, tam sa otvárajú viaceré možnosti pre Európsky parlament. Tieto operácie by mali byť efektívne a nie prehnanie drahé. No a potom ešte ku komunikácii. E, diplomatické zastupovanie Európskeho parlamentu e, mimo Európskej únie. To je ďalšia téma, ktorej sa tam venujem. Chcem, aby nám ukázali, e, či táto, toto zastúpenie Európskeho parlamentu prináša naozaj pridanú hodnotu. Či už ide o zastúpenie vo Washingtone alebo v troch ostatných mestách, kde sa plánujú. To sú to rozhodnutia predsedníctva takisto. No a ešte IKT technológie. Na záver, áno, bezpečnosť IKT technológií musí byť absolútnou prioritou, ale uh, som naozaj šokovaný, že rozpočtové riadky predpokladajú uh, približne navýšenie o 20 miliónov eur, aj keď je tam iba 5 riadkov. Dohromady teda je tu navýšenie o 20 miliónov. Nad týmto sa treba ešte zamyslieť Jasne nám vysvetlili samozrejme hybridné IKT technológie, ktoré by mali nahradiť iné. Dúfame, že to prinesie účinnosť a zároveň aj úspory, ale ja by som chcel najskôr vidieť e, nejakú demonstráciu e, týchto technológií, ako to bude vyzerať tie úspory a som takisto skeptický, či naozaj budeme mať nejaký uh, E, nástroj, automatický technický nástroj na preklady e, parlamentných rozpráv v reálnom čase. Takisto chceme vidieť nejakú finančnú analýzu celého tohto projektu. Takže toto je taký rýchly prehľad mojej správy, kolegyne, kolegovia. Rád si vás teraz vypočujem a dúfam, že naša práca sa uzavrie v následujúcich týždňoch a že výsledkom bude vyvážená správa. Viete veľmi dobre, že 11. marca o 13.00 musia byť odovzdané všetky pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, pán predseda. Madame Vinzich. Ďakujem pekne, pani Vincik. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca, za vašu správu. Súhlasím s vami s väčšinou vašej správy, ale predsa len nemáme všetky, otáz- všetky odpovede na naše otázky. Ale už teraz pripravujeme pozmaňovacie návrhy na budúci týždeň a myslím si, že budeme mať veľmi veľa diskusí. Ďakujem. Mr. Uzakovs. Thank you. Um, thank you so much to the rapporteur for the Pán Ušakov, ďakujem veľmi pekne pánu spravodajcovi. Myslím si, že toto sú politicko-finančné záležitosti, keď hovoríme o rozpočte, keď hovoríme o politických otázkach. Myslím si, že tu nemôžeme si dovoliť navýšenie tohto rozpočtu voči predchádzajúcim rokom. Máme tu Brexit, musíme presvedčiť našich občanov, aby naše krajiny ostali v Európe a teda najhoršie, čo môžeme urobiť, je navýšiť rozpočet parlamentu. Aj keď ten rozpočet na rok 2021 z finančného hľadiska znamená, že je to ešte komplikované, pretože nemáme viacročný finančný rámec a tá neistota je vyššia ako inokedy aj z právodajcovia, ktorí sa zaoberali e, budovami. Tu sa plánuje renovácia budovy SPAK a keď hovoríme o 7 miliónov eur, ktoré boli plánované na túto budovu na budúci rok, to vyzerá, keby to bola nová budova. Áno, čiže lepšie plánovanie, lepšie pochopenie toho, čo e, sa bude investovať do tej budovy spák a tiež to pochopenie toho, tie e, nevyužité prostriedky v tých riadkoch, ktorý, teda väčšinou. Nie, nie je tu problém s financovaním budov, ale chceli by sme lepšie plánovanie a transparentnosť. A keď hovoríme o ostatných príkladoch, tak zvyšovanie financovania je veľmi zlým príkladom, veľmi zlou. Veľmi zlou. Potom e, Europe Experience, na to by sme mali vyčleniť prostriedky, takže aj tuto vidíme vyrovnaný prístup medzi tým, ako European Experience komunikujeme občanom. Umelá inteligencia, ja mám rád technológie a takéto zariadenia, ale neviem, že či za 10 rokov budeme, ma, budeme schopní uh, robiť takúto, uh, takýto technologický preklad, napríklad nielen z francúzštiny do angličtiny, ale aj do chorvačtiny. A myslím si, že by sme nemali do toho investovať toľko prostriedkov bez toho, že by sme si skontrolovali, či tieto technológie toto zvládnu No a potom ďakujem veľmi pekne za to, že ste tam zapracovali veľmi veľa našich bodov zo strany sociálnych de- demokratov. Chce niekto za ID sa e, vyjadriť? Nie. Áno, predstaviteľka ID, ktorá si to pripravila, tu nie je. Ja považujem túto správu za veľmi dobrú, ďakujem, ale všimol som si predsa len, že nemožno hovoriť o úspornom rozpočte, pretože tie náklady zrastli o 3,25 pri inflácii menej ako 2 to nemôžeme eh, dobre zdôvodniť. A toto je ten základný problém tohto rozpočtu a preto by sme sa mali naozaj oveľa viac e, snažiť, aby sme mali naozaj úsporný rozpočet, e, pretože viac ako teda menej, máme, máme menej, menej členov v tomto parlamente. Takže toto som chcel tomu povedať. Ďakujem pekne. Niekto za zelených? Nie. EKR, pán Ronča. Áno, ďakujem. Myslím si, že to, čo povedal spravodajca, bolo veľmi zaujímavé. My máme veľmi veľa neznámych a nevieme, ako to vyriešime, ako to tak rýchlo vyriešime a čo sa udeje, pokiaľ ide o rok 2021. Tento rozpočet by mal byť reálny, zameraný na skutočné problémy a mal by byť efektívny. A myslím si, že všetci očakávame dobré riadenie a podporu nášho personálu, čiže nechceme robiť krátenia v tejto oblasti. No a naše priority Európska únia by mala vedieť, akým smerom sa bude plaviť, pretože ani tie najlepšie vetry nepomôžu e, námorníkom, keď nebudeme vedieť, kam smerujeme. E,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 I discussed with my colleague, of course, before intervening on, on... Áno, ja by som sa chcel pripojiť k tomu, čo mu povedali moji kolegovia. Chcel som len dve vety počiarknúť, dve vety počiarknúť, um, ako aj Ursula von der Leyen povedala v predchádzajúcich diskusiách, teda áno, tá komunikácia, ktorú počiarkol aj, e, počiarkol aj e, spravodajca, tiež zlepšovanie tej komunikácie, ktorú robíme vo svojich volebných okrskoch. Ale je tu aj nový problém, na ktorý musíme poukázať, pokiaľ ide o E, komunikáciu, to je tá diaspora, pretože tu máme stále viacej ľudí, ktorí sa stiahujú z jednej krajiny do druhej a potom hlasujú aj vo svojej krajine, kde bývajú, ale aj vo svojej domovskej krajine. Napríklad v Rumúnsku máme asi pol miliónu, e, pol milióna pol milióna voličov, ktorí volili z Rumúnska. Myslím si, že aj preto to Takže e, tieto orgány Európskeho parlamentu, tieto kancelárie by sa mali zamerať na túto novú kategóriu, ktorá by mala byť zaangažovaná do európskych volieb. Oni majú radi Európsku úniu, sú za ňu, takže keď hovoríme o nových nástrojoch, mali by sme sa obrátiť na, ne, na nich. A čo je ďalšie dôležité počiarknúť, keď hovoríme o výdavkoch Európskeho parlamentu a hovoríme o dodávateľoch, zmluvných stranách, keď chceme byť transparentní a budeme transparentní, ľudia v nás budú viac dôverovať. Tu hovoríme o e, ďalšom viacročnom finančnom rámci a rozpočte. Tu musíme poukázať na e, pozitívne príklady a keď sa nám to podarí, tak potom aj členské štáty možno budú viac prispievať do rozpočtu. Ďakujem pekne pani Keller Ďakujem, pán predseda. Ďakujem nášmu spravodajcovi, pánovi Šastelovi, za vynikajúcu prácu a chcem podporiť najmä to, e, čo hovoril o mm, e, zverejňovaní tohto rozpočtu o tom, ako budeme komunikovať o tomto rozpočte. Mali by sme s našim spolupčanom dať najavo, že ten rozpočet nie je pre nás, ale pre nich. No a pokiaľ ide o témy budovy, tam by som chcela takisto uvítať e, jeho analýzu, keď hovorí o tých článkoch 18 až 25 e, správy a zdôrazňujem veľmi bod 19. E, údržba budov, budovy musia ostať v dobrom stave a tam máme veľa práce, pretože v jednom rozpočtovom riadku sú pokryté naozaj veľmi odlišné práce. A tak ako pán Ušakov, aj ja zdôrazňujem, že e, viacročné programovanie prácu je veľmi dôležité. E, musíme to plánovať viacročne aby sme to lepšie zvládali. Mohli by sme to takto predstaviť aj vo výbore pre rozpočet. Dnes uh, riadíme skôr jednotlivé projekty, ale uh, chceli by sme to vidieť v takom štrukturovanejšom kontexte. Napríklad, dobrý príklad je rekonštrukcia budovy SPAK. My máme dosť málo um, informácií o tom, ako sa bude rekonštruovať táto budova, náš výbor by mal byť oveľa lepšie informovaný. Pán Fernández, ďakujem, pán predseda, ďakujem nášmu správodajcovi a ja ďakujem za vynikajúcu prácu. Jeho práca je veľmi dôležitá aj pre budúcnosť a dúfam, že tento parlament sa dohodne na tých kľúčových bodoch, pretože my nepotrebujeme už e, každý rok diskusie o tých istých veciach. Nepotrebujeme sa dohodnúť jeden rok na jednej veci, potom v ďalšom roku e, zmeníme ten kompromis. E, chyba tu koherentnosť. A sú iné veci, na ktorých by sme mali usilovnejšie pracovať. Občania nechápu, že administratíva EÚ predstavuje menej ako 7 rozpočtu. Občania majú takú predstavu, že je to oveľa viac. Parlament je zahrnutý v týchto necelých 7 e, Koľko je to minimum, ktoré potrebujeme? Toto ja nazývam realistickým pohľadom. Je veľmi jednoduché predstavovať veci populisticky, ale ja si myslím, že to, čo máme už je veľmi pozitívne. Napríklad parlamentárium. Proti tomu mnohí kedysi v minulosti protestovali. Spomínam si, že bolo veľmi ťažké presadiť Wi-Fi v parlamente, najmä v Štrasburgu. A dnes, keby sme povedali, že zrušíme Wi-Fi, tak predstavte si, čo by sa stalo. No a takisto Dom európskej histórie, to sa presadzovalo len veľmi ťažko a dnes sa všetci domnívajú, že je to pozitívne. Potrebujeme všetci preklady a tlmočenie, ale samozrejme to stojí peniaze. Potrebujeme kvalitných zamestnancov a asistentov. To takisto stojí peniaze. A ďalšia vec. Ak nebudeme mať to, minimál, to, to potrebné minimum e, na fungovanie, tak to občana vyjde v konečnom dôsledku viac. E, Európsky parlament nefunguje ako zvyšok inštitúcií. E, tu vytvárame legislatívu a my musíme zabezpečiť legislatívnu špičkovosť. To je náš cieľ a to je cieľ, ktorý musíme všetci zdieľať. Samozrejme, budovy a všetko, to, je, to stojí peniaze. A potom tie tradičné témy populistov a O tom často diskutujeme viac ako o rozpočte, oddiel 3 napríklad. Ja dúfam, som si istý, že sa nám tam podarí dosiahnuť dohodu a že sa podarí kompromis medzi proeurópskymi politickými skupinami, prípadne aj ďalšími. Želám si, aby sme neopakovali do nekonečna tie isté diskusie, aby už teda prebehli a aby sa prijala legislatíva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak pán Šastel, nech sa páči, aby ste to mohli uzatvoriť. Merci, monsieur le président. Rapidement, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne kolegom za pripomienky a komentáre a návrhy. Budem vás určite svedomito informovať a budem sa snažiť zohľadniť vaše pripomienky. Pozajtra máme stretnutie tieňových spravodajcov, budeme viesť prvé diskusie o správe, ale takisto aj o, o rozpočtovom objeme a o prípadných škrtoch, pretože naša e, pozícia by mala byť e, predmetom e, dohody Viete, že sú naplánované už zmierovania na 19. marca a 23. marca a potom by sa to malo zapracovať do správy e, vo forme technického pozmeňovacieho nariadenia. E, dúfajme, že to schválime e, všetko do hlasovania, ktoré sa má konať 1. apríla v Štrásburgu. No a chcem to ešte uzavrieť. Myslím si, že globálne navýšenie je dôležité a malo by mať objem e, taký ako priemer navýšení za predchádzajúce roky. E, minulý rok, e, v rozpočte na rok 2020 sa stanovilo zvýšenie pre parlament na 2,68 to bolo, myslím, 18, o 18,5 milióna eur menej ako odhad generálneho tajomníka na predchádzajúci rok. A mali by sme sa teda oprieť o tento princíp, podľa mňa. Podľa tohto sa orientovať. Mali by sme sa snažiť o pragmatický prístup. Ak chceme zajtra sa pozrieť na rozpočet rovnakým spôsobom, na rozpočet komisia iných inštitúcií, tak najskôr by sme mali seriózne popracovať na našom vlastnom rozpočte. Pripomínam teda, že očakávame vaše pozmeňovacie návrhy do 11. E, marca. Ďakujem. Ďakujem. Mr. Chastel, as already... Pán Šastel už povedal, aké sú tie dôležité lehoty. Ja to zopakujem, aby všetci rozumeli. Takže nad predkladanie podmenujúcich návrhov 11. marca, potom 30. marec to bude prijatie vo výbore e, budget a potom na plenárke sa bude hlasovať 1. až 2. apríla. Ale teraz prejdeme na bod 9, kde ide o dohodu o partnerstve v odvetvi udržateľného e,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 Táto dohoda je dohodou, ktorú uzatvorila Európske spolo, Európska únia so Šejchelskou republikou. E, tá, toto je v, e, už v platnosti, avšak vykonávací protokol vstúpil do platnosti v januári 2014, ale teraz vyprší e, 17.1. Takže s takýmito e, krajinami afrického a pacifického priestoru sme viedli rokovania o tejto novej dohode, preto aby rybárstvo a rybolov a tieto stavy rýb boli udržateľným spôsobom čo najlepšie využívané, ale ide tu aj o dodržiavanie demokratických princípov a ľudských práv v tejto krajine. Toto je veľmi dôležitá priorita pre takúto dohodu Európskej únie, ktorá dbá naozaj o dodržiavanie demokracie v Šejchelách. chelách. Chceme rybolovnú politiku, ktorá je udržateľná, ktorá zodpovedne pristupuje k zdrojom rybolovným. E, Ďalej je potrebné implementovať aj to, že v oblasti rybolovu sa zavedie lepšia spolupráca a my si myslíme, že táto dohoda je pozitívna. Viacerí experti sa k tomu pozitívnym spôsobom vyjadrili a my si myslíme, že v rámci týchto zahranično-politických akcií Európskej únie je povinnosťou Európskej únie tieto dohody dohody implementovať. Celkovo sa plánuje 5,3 miliónov zo strany Európskej únie finančných prostriedkov. Teraz je dôležité to, že e, táto do, na základe tejto dohody bude zriadený zmiešaný výbor, ktorý to bude kontrolovať dodržiavanie tejto dohody a rozpočtový výbor tu má spolurozhodovacie právo v Európskom parlamente. To znamená, že táto dohoda medzi Európskou úniou a Šejkelskou republikou e, tiež v konečnom dôsledku bude schvalovaný v parlamente a zo strany nášho výboru. E, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o Rozpočet tu na ten účinok je malý, ale výbor pre rozpočet by veľmi pozorne mal preskúmať spôsob, ako tieto fondy budú využívané. A sú využívané pre podporu lokálnych flotíl. Francúzske médiá zverejnili dokumenty, kde sa hovorí, že tieto peniaze pre lokálne flotily sa v skutočnosti využívajú pre európske flotily. Napríklad šport, e, bol e, vybudovaný e, technický prístav, ktorý mal slúžiť pôvodne lokálnym flotilám, ale využívajú to európske lode. Čiže výbor pre rozpočet by toto mal s veľkou pozornosťou sledovať a posudzovať a kontrolovať. Je to vec, ktorá nás znepokojuje a my chceme zabezpečiť, aby kvôli tejto dohode takéto otázky boli doriešené a vyjasnené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto iný k tomu vyjadriť? Dobre. Všetkým pripomínam, že toto je postup bez pozmeňovacích návrhov a navrhuje sa, aby sa o tom hlasovalo 18. marca. No a potom naše ďalšie stretnutie sa bude konať 18. a 19. marca a 30. marca v Štrasburgu mimoriadne stretnutie. Toľko na dnes. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.